Dear colleagues. Vážení kolegovia. Mali by sme začať. Vyzývam vás všetkých, aby ste sa posadili. aby sme mohli pristúpiť k hlasovaniu. Hlasuje sa o námietke v zmysle pravidla 106 zdravotné tvrdenia ohľadom kofeínu. Hlasujeme en blok o eh, úvodných ustanoviach 4. Eh, eh, odseku. Kto je za? Proti? Musíme to skontrolovať. Takže menovité hlasovanie. Všetci ste stihli? Pán Rafand je zrejme proti. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Je to schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšie hlasovanie. E, Dohnuté znenie medzi Európskym parlamentom a radou počas e, rokovaní o zdravotníckých e, pomockách. E, Hlasujeme menovite, nech sa páči. Hlasovali ste? Nie. Máme jedného človeka na vyššiu zo skupiny SAD. Končím hlasovanie. Je to schválené a to je jednomyselne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz hlasujeme e, kompromisný e, návrh dohodnutý s radou ohľadom znenie Európskeho parlamentu a rady počas neformálnych rokovaní ideme hlasovať o zdravotnických e, diagnostických zariadeniach e, in vitro. E, očakávam ešte pred plenum, plenárnym zasadnutím vyhlásenie komisie. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Je to schválené jednomyselne. Ďakujem pekne. Blahoželám. No flowers for Peter Lise. Okay. Now we are going to... A teraz budeme hlasovať. bode číslo 15. Kľúčové ciele 17. konferencie strán CITES. Otázka ku komisii. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. A teraz otázka na radu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže eh, hlasovací čas sa skončil a teraz prerušíme mm, zasadnutie a chceme vás poprosiť, aby ste sa vrátili na schôdzu, na stretnutie s pánom Timmermansom o 5.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

či, či, či.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 Dear colleagues. Milí kolegovia, už je 5 hodín a mohli by sme eh, začať našu dôležitú schôdzu. Chcel by som čo najsrdečnejšie mm, pozdraviť prvé podpredsedu komisie, eh, eh, pána Timmermansa na zasadnutí výboru Envy vzhľadom na rozsah e, vašej zodpovednosti aj v oblasti dlhodobo držateľného rozvoja, chceli by sme sa dozvedieť viac o všeobecnom prístupe komisie k tejto problematike. Predovšetkým nás zaujíma e, plán komisie, pokiaľ ide o realizáciu cieľov dlhodobo držateľného e, rozvoja pri používaní vnútorných a vonkajších politik. Takisto aj, aj akčnom pláne e, implementácie obehového hospodárstva. Ako viete, pre výbor Envy je veľmi dôležité, aby e, akčný plán pre obehové hospodárstvo bol implementovaný. Plánujeme e, pravidelne to monitorovať a každé, každých pol mesiacov by sme si chceli vymeniť názory s vami aj pod predsedom Katajninom, ktorý tiež má svoju zodpovednosť v tejto oblasti. Eh, koordinátori eh, má požiadali, aby som vám poslal eh, list s požiadavkou pripraviť výročnú správu komisie pre parlament a radu, pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu. Tento list dostanete niekoľko dní, ale chcel by som to vám oznámiť, pretože ste tu medzi nami. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas. A Udelujem vám slovo, aby ste mohli povedať niekoľko slov úvodom a potom rozbehneme rozprávu s kolegami, poskytneme im možnosť, aby eh, reagovali na vaše vystúpenia, kladli vám otázky. Čo sa týka eh, hlavných bodov eh, nášho programu a pôsobnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem pekne, že ste ma pozvali hmm, Minulý rok som e, mal e, veľký e, dobrý pocit z našej diskusie. Budem hovoriť stručne, teším sa na diskusiu, budeme diskutovať o širšej palete otázok, ale najprv poviem to, na čo mi záleží od, posobno, od začiatku pôsobnosti našej komisie a bude to našou prioritou počas celého pos, posobenia je to obehové hospodárstvo. V decembri minulého roka sme schválili balík a v súčasnosti realizujeme akčný plán. Ako príklad uvediem, že pred, dvomi, pred niekoľkými týždňami som rozbehol inovačné dohody spolu s eh, Carlosom Edesom eh, návrh eh, legislatívy pre mm, mm, narábanie s odpadmi sa diskutuje v rade. Pani Bonafé je vašou spravodajkyňou Komisia je pripravená poskytnúť plnú podporu, technické e, poradenstvo, aby sme e, si stanovili e, ambiciozne, jednoznačné realizovateľné pravidla. Minulý mesiac, keď sme hovorili o agende pre rok 2030 sme zdôraznili potrebu rýchleho prechodu k nízkouhlíkovému a obehovému hospodárstvu. Hovorím o tom nie, pretože je to dôležité z hľadiska životného prostredia a našej planéty, E, našej domoviny, ale je to správne aj z hľadiska európskeho hospodárstva. E, e, totiž zúfalo potrebujeme nové stimuly, aby sme zistili dlhodobo držateľný hospodársky rast s tým, aby sme mohli financovať sociálny systém, ktorý považujeme za tak dôležitý pre Európu, s tým, aby sme mali možnosť investovať aj do regionov v blízkosti Európy, kde sú veľmi veľké problémy v súvislosti s demokratickým vývojom. Čiže e, problematika sa nezúžuje iba na ekologickú udržateľnosť. Je to záležitosť e, geopolitickej udržateľnosti, e, čo s tým úzko súvisí. Tým sa dostávam k ďalšej prioritnej iniciatíve a je to súčasťou pracovného programu e, komisie na tento rok. Je to dlhodobo udržateľnosť. Neskôr budeme reagovať na cieľe udržateľného rozvoja. Pripravujeme e, podrobné hodnotenie súčasného stavu v súvislosti s cieľmi e, udržateľného rozvoja s tým, aby sme zistili, v čom spočíva pridaná hodnota konania únie a akým spôsobom naša politika môže pomôcť naplniť cieľe agendy 2030 samotná skutočnosť, že cieľe udržateľného rozvoja sú dôležité pre e, vyspelý a rozvojový E, svet. E, pre nás je veľmi dôležitá otázka e, riadenia a správy vecí verejných. Samozrejme, samotná komisie a inštitúcie to nezabezpečia. Musia spoločne konať všetci zainteresovaní, občianská spoločnosť, mimovládne organizácie. Potrebujeme vašu podporu nielen v parlamente, s tým, aby každý mohol prispieť k tomuto procesu transformácie. Regulácia je dôležitá ale to, ako to eh, implementuje, je nemení dôležité. Musíme získať eh, podporu všetkých zainteresovaných a to je eh, správna cesta do budúcnosti. Predtým, ako začneme sa zoberať otázkami odpovedemi, odpovediami, dovolte, aby som sa vyjadril ohľadom endokrinných disruptorov. Na to sme už dlhšie hm, čakali pred letom chceme predložiť E, kritérie identifikácie takýchto e, látok v súvislosti s legislatívou o biocidoch. A mm, komisár Andrej Kajtis práve o tom hovoril dnes ráno. Títo kritérie sú e, v súlade s definíciou CZO, zakladajú sa na vedeckých poznatkoch a rizi, hodnotenie rizik rámcové znamenie a naše závery, vrátanie potencie bezpečných E, e, limitných hodnot, e, totiž tých vecí, ktoré kritéria nezohľadňujú. Pripravujeme spolu s Kataninom a ďalšími komisármi pripravujeme príslušné dokumenty. Požiadali sme príslušné štruktúry, aby sa začali venovať jednotlivým látkam s tým, aby mohli konať i hneď potom, ako sa schvália príslušné kritéria tým som chcel skončiť, ale dnes popoludne som e, sa dočítal v správach, že ste aktívne mm, hovorili o, jednom uniknutom dokumente. Nechcem e, vyznamenať ľudí, ktorí e, sa tvoria ako politici, pretože oznáme určité neverejné informácie, ale poviem predsa len niekoľko slov táto legislatíva pre mňa je mimoriadne dôležitá. Ide o kľúčové e, e, prvky legislatívy na ochranu biodiverzity a prírody. E, všetci poznáme sieť Natura 2000. Máme verejné konzultácie s 550 alebo Dostali sme viac ako 500 tisíc odpovedí, čo svedčí o význame tejto problematike. Tiež poznáte e, môj postoj, že lepšia regulácia neznamená e, e, zníženie štandardov. Tohto sa držím a jednoducho to vyhodnotím. To nasledovne nejde o ideologický, ale pragmatický prístup. Poviem vám, poviem vám to na rovinu ak to e, nie je pokazané, netreba to opravovať. Ak to môžeme vylepšiť, e, e, poďme do toho. Takže aké sú naše následné kroky? Vnútorná interné práce ešte nie sú ukončené je tu štúdia konzultantov, ktorá sa finalizuje, ale aby sme ukončili prípravné práce, potrebujeme dokončiť pracovný dokument našich spolupracovníkov a chcem to dať e, predovšetkým k dispozícii parlamentu. Vy e, to dostanete ako prvý. rád by som to urobil po konzultácii so svojimi kolegami, aby to bolo e, súbežne s rozhodnutiami o následných krokoch, aby to bolo paralelné. Tým sa teraz zapodívame. Vy sa viete o tom ako prvý, keď to skončíme a zopakujem, že mám k tomu nie ideologický, ale pragmatický prístup, čiže netreba opra- e, e, opravať to, čo nie je pokazené. A kde sa dá niečo zlepšiť, e, zlepšíme to. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz prvé kolo, ako prvý výstup, je koordinátor v mene politických skupín EPP, Peter Líze. Vielen Dank, Giovanni, vielen Dank. Ďakujem pekne, Giovanni. Ďakujem aj vám, pán predseda. Chcel by som sa vydriť trom veciam. Spomenuli ste rozhodnutie komisie o endokrinných e, účinných látkach, disruptoroch. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass der... Musíme vzať na vedomie, že súd eh, rozhodol v som zmysle a to znamená, že musíme konať čo najrychlejšie. A v každom prípade, ak komisia trvá na tom, že vypracuje dopadovú štúdiu, musíme zajistiť, aby bola vypracovaná čo najskôr. Už nesmieme totiž otáľať. Chceme chrániť zdravie našich občanov, ale nechceme e, rozhodovať paušálne. Musíme si uvedomiť, e, že ide o rôzne dávky, o rôzne vystavenie týmto škodlivým látkam. E, čo sa týka fitness checku smernice o dopadoch. Ja som e, dlhodobo tvrdil, že je potrebné túto e, legislatívu zmeniť, e, ale teraz sa pridávam k väčšine aj v plene alebo výbore, že by to spôsobilo viac problémov než úžitku. Tri roky si tým budeme lámať hlavu, aké zmeny sú potrebné a potom budú kričať tí, ktorých to postihne možno trochu viac a tí, podľa ktorých sa ohrozí životné prostredie, tí, ktorým pomôžeme, sa nepoďakujú. Takáto je žiaľ skúsenosť v politike veľmi častá. Mali by sme teda hľadať iné riešenia na problémy, nemeniť smernicu. To by spôsobilo viac problémov než eh, užitku. Eh, a ešte tretia vec, náš výbor teraz tak ako aj v minulosti, takisto ako aj plénum odsúhlasilo odstránenie profilov s pridanou hodnotou, vy e, ich ešte stále obhajujete proti postoju Európskeho parlamentu. Myslím si, že e, to by bol nádherný príklad lepšej regulácie, ak by ste sa v tomto držali Európskeho parlamentu a profily pridanej hodnoty, o ktorých EFSA sa vyjadrila, že sa nedajú vedecky e, vytvoriť, že by sme od nich upustili. Máme nariadenie o dostupnosti informácií. Každý ten spotrebiteľ sa môže presvedčiť o E, obsahu a tieto profily o pridanej hodnoty spôsobujú len e, väčší zmetok a chaos, nejako neobohacujú poznanie spotrebiteľa. Ďakujem. Ďakujeme, Peter. Za socialistov Matias Grote, ďakujem. Vážený pán popredseda, ďakujem za to, že ste prišli diskutovať. Na úvod totiž u nás hearing neprebehol, pretože tá udržateľnosť sa doplnila do vášho portfólia až neskôr. E, som rád teda, že môžeme s vami diskutovať. Čo sa týka REFITu, konkrétne v otázke lepšej regulácie, v mnohých členských štátoch je problém v tom, že keď sa snažíme sledovať mieru plnenia a ako presadovať legislatívu, vidíme, že Natura 2000 E, sa ešte stále len na regionálnej úrovni presadzuje. Na druhej strane e, je ochrana životného prostredia a na jednej strane je tam aspekt voľnohospodárstva, v sektore prevláda tak trochu nádej, že e, predsa len ešte môžu trošku vyčkať splnením. Komisia však musí dať jasný signál že to tak nebude. Komisia sa chce k tomu postaviť eh, čo najpragmatickejšie a že príde rozhodnutie veľmi rýchlo. Trošku to frustrovalo eh, aj nás, eh, keď sme čakali, keď 500 tisíc údajov je vložených do systému, je potrebné ich spracovať zodpovedne a dôkladne. Možno niektorí majú dojem, mm, že britské referendum napríklad môže celú vec ešte zmeniť. Um, to by sme však nemali pripustiť. Cameron sa um, predsa môže aj skoordinovať s, eh, s združeniami na ochranu životného prostredia. Nemusíme sa teda nechať tým ovplyvniť. Čo sa týka endokrinných disruptorov, tu nepanuje jednota názorov a sme to potiahli pred súd. My sme sa pridali k žalobe Švédska Teraz eh, je teda potrebné presne zanalizovať, eh, ako súd rozhodol. V každom prípade eh, zrejme bude na mieste celý proces značne urýchliť v budúcnosti, aby sme sa vyhli takýmto súdnym konaniam navzájom medzi sebou. Myslím, že to celé vece neprospieva. Čo sa týka obehovej ekonomiky, myslím, že je to jeden z najrozsahlejších projektov, ktoré pred sebou máme. Podľa mňa je to správny projekt. Európa totiž e, sa venuje maličkostiam, ako napríklad glyfosát a tak ďalej. E, a e, veľké veci nám pritom unikajú. Mali by sme sa o mnoho viac venovať rozbehu tohto konceptu obehovej ekonomiky do praxe. Napríklad, čo sa týka plitvania potravinami, ďalej církev, charitatívne združenia. Toto musíme zapojiť do tohto úsilia. Nediskutovať len o ťažkých témach, v ktorých eh, sa možno vedecky zhodneme, ale spôsobujú frustráciu. Myslím si, že obehová ekonomika E, tak to povedal aj pán Katajnen, sa bude vyžadovať trošku väčšie pritlačenie, možno na niektorých miestach, ale myslím, že to bude stáť za to. Komisia by podľa mňa mala byť motivovaná presadiť tento projekt. V mene našej skupiny môžem povedať, že obehové hospodárstvo je jednou z najväčších tém, jednou z hlavných tém tohto volebného obdobia, pretože nám to môže priniesť potenciálne vypracovaných miest a rastu, bez toho, aby sme museli ľuďom predpisovať, ako majú žiť, čo majú jesť a tak ďalej. Teda aj o toto vás chcem požiadať. Ďakujeme. Teraz za ECR. Pán Demesmáker. Ďakujem. Vážený pán predseda, aj vám ďakujem, vážený pán predseda komisie, za to, že ste prišli veľmi pozorne, som si vypočul vaše slova o kontrole funkčnosti e, smernice na ochranu e, prírody. Po viac ako tisícoch dní zatiaľ ešte nemáme k dispozícii žiadne vyjadrenie od komisie, ako sa chce postaviť k tejto smernici o ochrane prírody. Ja som bol spravodajcom pre tému biodiverzity v strednodobej revízii a 86 poslancov požiadalo, aby sa nerevidovala smernica o vtákoch, aby sa sústredila pozornosť lepšiemu na lepšie plnenie tejto smernice. A mm, to isté sa zapakovalo aj v 15 členských štátoch. 100 tisíc občanov tiež volalo po tom istom. E, je dôležité zdôrazniť, že 100 tisíc ľudí e, sformulovalo svoje želania prostredstvom e, tejto kampane. A teraz sa čakáme, kým sa komisia vyjadrí naozaj to jasnejšie už nemôže byť. Máme tu návrh správy, hodnotiaca štúdia na um, podporu funkčnosti smernice o ochrane vtáctva 600 strán. Týmto sa len potvrdzuje, že smernica o ochrane prírody nepotrebuje žiadne úpravy, žiadne zmeny. Ako to teda vníma komisia? Mali sme naplánovanú konferenciu o prírode na konci júna. Museli sme ju zrušiť, pretože pracovný dokument od komisie zatiaľ ešte nie je pripravený, nie je k dispozícii a to je veľká hanba. Ja som úplne zhrozený. Toto naozaj nie je slušný prístup, nie je to transparentnosť ani demokracia. Eh, v tomto prístupe. Snažíte sa eh, zničiť eh, aj to úplne najposlednejšie zrnko dôvery, ktoré ešte verejnosť má v komisiu. Ak vám o toto ide, tak sa vám to naozaj darí. Ja som naozaj zhnusený, keď počujem, že sa venujete azylovej kríze, migračnej kríze. Plne súhlasím s tým, že migrácia a aktuálna utečenecká kríza nás stavia pred mnoho víziev do budúcna a to sa týka aj biodiverzity a nemáme naozaj už času na zvyš. Je mi ľúto, ale naozaj si nemyslím, že to je skutočný dôvod na toto omeškanie. Myslím, že je to len taká fingovaná zámienka. Chcem sa opýtať, prečo to tak odkladáte? Zjavne eh, na tom eh, niektorí veľmi záleží, aby sa celá vec odložila. Prosím, láskavo nám otvorene povedzte, ako je možné, že Nemecká priemyselná federácia napísala komisii v januári vo februári, aby spochybnili výsledky tejto správy. Neboli spokojní s výsledkami. Chcem sa opýtať, kedy konečne zverejníte pracovný dokument? Komisia musí informovať o týchto veciach otvorene. Ďakujeme pekne, pán Gerbrandy, za liberálov. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vítame pána komisára Timmermansa. Dlhodobý aspekt je zrejme najvýznamnejším aspektom jeho portfólia, aj keď možno teraz eh, to nemá až takú veľkú pozornosť. O 10-15 rokov si eh, mnohí uvedomia, že to bola tá najpodstatnejšia časť jeho portfólia, teda aspekt udržateľnosti. Aby som tu nadviazal na slova eh, kolegu Demesmákera, Nebudem opakovať, čo už povedal o smernici o ochrane habitatov a, a vtáctva. Chcel by som eh, vypichnúť niekoľko ďalších eh, faktov. Eh, trvanie spracovania komisii spôsobuje e, veľkú neistotu. Chcem sa opýtať, e, ako bude vyzerať budúcnosť akékoľvek legislatívy na ochranu prírody. E, nevieme, či komisia bude mať už odteraz vždy snahu všetko zredukovať, všetko zmierniť. Mm, keď sa pozeráme na analýzu všetkých politických rozhodnutí o prírode v Európe, je to jedna z najúspešnejších kategórií legislatívy, ktorú máme. Je s tým len jeden jediný problém, a síce implementácia na úrovni členských štátov. Ale ak komisia bude naďalej tak veľa energie venovať eh, RIFITu, zlepší to pomery v implementácii, alebo bude to znamenať, eh, že plnenie sa ešte viac spomalí. Ja sa obávam, že to bude skôr tá druhá možnosť. Ďalej druhá vec, strednodobá revízia biodiverzity. Všetci hovoríme o tom, že príroda je dôležitá, e, že má veľký význam. Vo všeobecnosti máme mnoho štúdií, ktoré dokazujú, že aj z ekonomického hľadiska je biodiverzita veľmi dôležitá. Z globálneho hľadiska sa e, vypočítalo, že nákladné na biodiverzitu predstavujú 3 e, z rastu HDP každoročne, čo znamená, že keď agentúra pre ochranu životného prostredia zverejnila svoju e, správu o stave pred rokom, v apríli minulého roka, že to spôsobilo mnoho krízových stretnutí v Európskej komisii, pretože sa zúfalo snažíme dosiahnuť e, aspoň mierny hospodársky rast a tu sa ukázalo, že strata biodiverzity sa nezastavila. To znamená, že aj v budúcnosti sa bude spomaľovať hospodársky rast. A odtedy sa toho veľa neudialo. Videli sme závery komisie o revízii stratégie biodiverzity a tam sú tiež um, tie isté šokujúce e, závere a síce, že biodiverzitu nedokážeme chrániť, e, že sa zhoršuje a že škody, ku ktorým došlo, sú už nenapraviteľné. Ja teda naozaj zúfalo čakám na návrh komisie, ako zmeniť toto smerovanie, negatívne smerovanie a ako začať plniť ciele, ktoré sme si stanovili do roka 2020. Inak totiž budeme musieť skončiť s tým istým záverom ako v roku 2010 a síce, že žiaľ ciele neplníme. A ešte posledná vec k obehovej ekonomike. Znie to veľmi dobré. Váš vystúpenie eh, minulý rok v priebehu zeleného týždňa znelo vynikajúco. Toto nie je agenda o životnom prostredí, je to ekonomická agenda, je to obrovská. Ide tu o budúci hospodársky rast Európskej únie, ale činy nejdú príliš ruka v ruke eh, s týmito vyjadreniami. Ja keď vidím, že v komisii sa spomaluje mnoho procesov, ktoré súvisia s obehovou ekonomikou v semestri, zdá sa už nič nezvyšilo eh, na obehovú ekonomiku. Ďalej ekodizajn, ktorý bol prislúbený na rok 2015, bol celý spomalený a ak sa nemýlim, dokonca odložený Mm, na neurčito. Môžete nám potvrdiť, či komisia naďalej pripisuje rovnakú prioritu obehovej ekonomike. Môžete nám potvrdiť, že to e, komisia takto vníma nielen slovne, ale aj skutkami? Ďakujeme pekne. A teraz v mene skupiny GUE, pani Konečná. Ďakujem také. <clears throat> Nedovolte vám. Ďakujem pekne. A ja by som vám chcela poďakovať, pán popredseda, za to, že ste prišli a dúfam, že budete k nám prichádzať častejšie, aspoň raz do roka. Vy máte totiž e, zodpovednosť e, za mnoho tém, ktorými sa my tu zaoberáme a je pravda, že chvíľu trvalo, kým ste si na nás našli čas. Dúfam, že teda e, oceníte význam nášho výboru a v budúcnosti to nebudete dlho trvať. V každom prípade, tak ako už kolegovia povedali, aj ja sa chcem vyjadriť k tomu, ako komisár veľa dostal za úlohu zmodernizovať smernicu o vtákoch a táto prípadne to spojiť do jednej smernice. Všetci sme čakali na posudok, bol stanovený aj dátum 10.6., eh, že má byť zverejnený, žiaľ, zatiaľ zverejnený nebol. A to Ďalšie vyhlásenie tlačového hovorcu komisie eh, ma dosť nemilo prekvapilo, ktorý sa vyjadril, že na to teraz nie je čas, pretože máme utečeneckú krízu a že možno sa k tomu komisia vráti niekedy na jeseň. Ja by som bola rada, keby sme pod, zamietkou, pod zamienkou utečeneckej krízy neschovávali všetko, čo sa nám nedarí plniť. Aby sme sa nevyhovárali na utečeneckú krízu, pretože utečenecká kríza, ťažko povedať, ako dlho ešte bude trvať, eh, to však neznamená, že si môžeme e, zatiaľ vyložiť nohy na stôl a neriešiť nič iné, len túto utečenskú krízu, tak ako zjavne naznačil váš hovorca. S tým však súvisí aj ďalšia otázka, plnenie aktuálnych smerníc. A tu nejde len o smernicu o vtáctve a habitatoch, je tu celý rad ďalších smerníc, či už smernica o odpadoch, o posudzovaniach vplyvu na životné prostredie, už Kolegovia spomenuli aj Naturu. Ja by som bola rada, keby sme mali k dispozícii prehľad toho, ako toto plnenie prebieha, respektíve neprebieha v členských štátoch, pretože niekedy mám naozaj pocit, že my tu pripravujeme stále novú legislatívu a tú starú. Neviem, či náročky členské štáty nestihajú plniť, alebo jednoducho na to kašlu každom prípade e, my často prichádzame s novou legislatívou, aj keď niektoré členské štáty už 5 či 6 rokov meškajú s plnením už platnej legislatívy. To je podľa mňa veľká škoda. Zároveň by som e, chcela, podobne ako aj ostatní kolegovia, upozorniť na tému endokrinných e, disruptorov. Je to téma, ktorú považujeme e, za e, veľmi smutnú. Správanie pána komisára Andrukajtisa je naozaj nevhodné. Nedodržiavajú sa nielen rozhodnutia Európskeho parlamentu, ale ani rozhodnutia súdu. Ja si myslím, že na takúto úroveň by sme to práve nemali posunúť, pretože ako chcete zvýšiť dôveru občanov do Európsku úniu, keď Európska komisia samotná nedodržiava právne rozhodnutia, ktoré sa aj priamo týkajú. Teda prosím, odpovedzte nám na otázku, ako sa chcete konkrétne vyrovnať s touto situáciou. Now... Ďakujem eh, veľmi pekne a za zelených pani Oken. Ďakujem veľmi pekne. Mohla by som odporučiť, aby komisár počúval holandský kanál tlmočenia, pretože tam ma tlmočia veľmi dobre. Vypočula som si e, svojich kolegov, ktorí hovoria o smernici o prírode a v zásade, čo mám ja napísané v poznámkach, čo musím spomenúť, je predovšetkým o tom, že sa všetko odkladá, nič sa neplní. Ale musím povedať kolegom, že nie ste féroví ku komisárovi, pretože on hovoril, že keď nie, niečo nie je rozbité, tak sa to neoplatí opravovať. Vedeli sme veľmi dobre, že tieto smernice sú v poriadku. To je to, čo sme si vypočuli. A to je aj zároveň to, čo sme hovorili verejnosti. A to hovoríme aj komisii. A síce, keď je niečo funkčné, netreba to opravovať. Myslím si, že toto posolstvo sme si vypočuli aj od pána Timmermansa. Myslím, že naopak by sme to mali osláviť a mali by sme oceniť našeho pána komisára, pretože eh, prináša priam nebeskú radosť a, a s týmto eh, prístupom eh, bude o jedného hriešnika v pekle menej. Ja som kazateľka, čo vám poviem? Takže to nie je problém. Vytvorili sme a posunuli sme toto posolstvo aj e, verejnosti a teraz je pripravený e, učiniť odporúčania. Avšak najprv musíme mať na stole správu, aby sme vedeli e, prijať odporúčania, čo s tým máme urobiť. Čo musíme urobiť bez pochyby. Komisár Timmermans eh, si nás dobre vypočul a dúfajme, že niečo urobí zo smernici o prírode. A chcela by som dodať iba jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre komisára a tou vecou nie je len význam biodiverzity, nie len eh, v zmysle rastu a hospodárstva, avšak aj z hľadiska klímy, na ktorú by sme nemali zabúdať, čo je tiež veľmi dôležité. Takže tešíme sa naozaj na to, že komisia urobí všetko, čo je v jej silách. A ak môžem e, povedať, e, čo pán Demersmaker povedal, aj keď e, naše populácie nemajú vieru v Európskej únie, vieme, že oheň už horí a nesmieme do neho dolievať olej, predovšetkým v kontexte legislatívy, ktorá je najpopulárnejšia u nás tých e, občanov. Nemali by sme ju oslabovať a nemala by byť nejasné, ak sa to týka smernici o prírode, pretože nemali by sme to ani odkladať, hej, pretože môžeme náhlas povedať, že toto je niečo, čo funguje, to, e, čo posilňuje Európu úniu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sme završili prvé kolo otázok od zástupcov politických frakcií. A teraz odovzdám slovo komisárovi Trmancovi slovo na prvé kolo odpovedí. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a pripomienky. Čo sa týka endokrinných disruptorov, samozrejme, čo sme učinili dnes, spočíva v tom, že sa snažíme zabezpečiť, aby sme mali plný súlad s rozhodnutím súdov a nepochybne bude to predmetom diskusie zajtra s komisárom Kajtisom, ktorý vám poskytne plné podrobnosti ohľadom dnešných rozhodnutí. Takže to bude veľmi zaujímavá výmena názorov s vami, čo sa týka habitatu a vtáctva viete, niekedy veci interne trvajú dlhšie, než mi je to milé. Niekedy aj v Európskom parlamente je to tak. Niekedy naozaj zúfalo čakáme na správy eh, od eh, spravodajcov. To sa deje v každej jednej inštitúcii. V tomto prípade eh, na tom pracujeme. a ja som vám e, poskytol e, všeobecnú líniu prístupu, e, ktorá bola zaslaná v Dánčine. Avšak toto je niečo, čo je pre mňa záležitosť toho, ako sa môžeme správať a vysporiadavať lepšie k životnému prostrediu a pomôcť členským štátom implementovať jednotlivé nariadenia lepšie s cieľom na zachovanie flóry, fauny, biodiverzity. A myslím si, že toto je nesmierne dôležité. A čo sme svetkom, a pán Gerbrandy to zdôraznil, je, že ten problém eh, spočíva v implementácii a v aplikácii legislatívy, keď sa transponuje do národnej legislatívy. A tam si myslím, že by komisia mala byť nápomocná členským štátom v tom, aby sa vedeli vyhnúť nejasnostiam a nezrozumiteľným pasážam. Avšak e, vzhľadom na to, že máme otvorenú diskusiu, dovolte mi povedať nasledovné. Nedostávam vždy rovnaké posolstvá od jednotlivých politických frakcií. Mám samozrejme veľmi emotívne posolstvo od pána Demesmákera, avšak niektorí z jeho kolegov z EKR tu v Európskom parlamente majú úplne odlišné názory e, a odvolávajú sa na rovnakých občanov a hovoria, že občania nechcú ďalšiu e, ochranu prírody. Takže odvolávanie sa na občanov nie je vždy najlepším prístupom, ale môžem vám povedať, je to e, založené na trvalej rezolúcii. A načatal som vám svoju líniu a keď mi poviete, pán Demesmaker, že klamem, nebudem to brať na ľahkú váhu a rozhodnenie od vás. Takže keď hovoríte, že klamem, vyložte karty a fakty na stôl. Ja som veľmi otvorený, vždy som veľmi otvorený ohľadom týchto vecí a tieto veci trvajú dlhšie. Ja by som osobne chcel, aby toľko netrvalo, ale nedá sa to. Musíme to urobiť tak, aby tieto, e, táto legislatíva bola úplná, keď už bude predložená. Čo sa týka analýzy verejných konzultácií, tie sme vám poskytli, ale aj ostatné reakcie a myslíme si, že toto všetko bude potrebné na to, aby sme zlepšili na to, čo robíme. Ja vnímam toto dnešné stretnutie, je stretnutie, ktoré môže vyslať veľmi silné posolstvo. Je veľmi široká väčšina v parlamente, ktorá mi podáva jasnú správu. A zástupcovia EPP s tým začali. A je to posolstvo z ich strany a ja to veľmi oceňujem, pretože zástupca EPP rozmýšľal nad e, touto správou, keď hovoril o prijímaní rozhodnutí interne v komisii. Takže namiesto toho, aby sme na seba vzájomne útočili, poviem, že e, ťahajme spolu za jeden koniec povrazu. Chcem, aby to bolo inkluzívne a aby moja inštitúcia mala dostatok času, aby sme sa na to pohrali, eh, pozreli z rozličných uhlov, aby sme eh, tu eh, sa nedohodovali v konečnom dôsledku a nehádali. Pán Líze sa pýtal na Nučen profily, ktoré neboli prijaté a teraz v súčasnosti sme v procese vyhodnocovania toho, čo musíme urobiť a ak som to pochopil správne, očakávame výsledky budúci rok k tomuto. Teraz mi dovolte vrátiť sa k záležitosti obehovej ekonomiky. Dovolte mi zopakovať opätovne. Musíme postaviť obehovú ekonomiku do stredu záujmu a všetkých akcií, ktoré vykonávame ak sa pozrieme na možnosti digitálneho, jednotného digitálneho trhu rozvoja e, energetickej únie. Ak sa pozrieme na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a všetkého, čo robíme s ohľadom e, na e, infraštruktúru a samozrejme Európsky fond pre strategické investície. Tu sú spôsoby, kde sa dajú využívať štruktúrálne fondy, snažme sa do všetkého vniesť prvok obehovej ekonomiky, pretože to je dlhodobé udržateľné kritérium, čo podporí vývoj v členských štátoch, ktorí podporia aspoň čiastočne odporúčania, ktoré sme pre nich pripravili. A ako povedal pán Chrot a pán Gerbrandy, toto je o zmene paradigmy v našej ekonomike. Takže naozaj toto má veľmi ďaleko siahly dosah a ak sa pozrieme na nové investície v rámci EFSI, myslím si, ale poviem to ináč, fakt, že má o to trh taký veľký záujem, znamená to, že spoločnosti a priemyselné odvetvia myslia strategickejšie, ako myslíme na túto tému my. Čiže musíme naskočiť na tento rozbehnutý vlak. Za veci sa majú tak, že vieme, kam sa máme pohnúť s našim hospodárstvom a nie je to technická výzva, nie je to žiadna vedecká výzva, dokonca ani finančná výzva. Je to výzva v oblasti politickej vôle a regulácie. A preto som presvedčený o tom, že lepšia regulácia by mala byť využívaná na to, aby sme zmenili spôsob, ako formulujeme legislatívu a ktorá by mala byť oveľa inkluzívnejšia a ktorá by mala obsahovať mimo vládky a všetkých e, relevantných partnerov. Kde, a je to taká legislatíva, ktorá by naozaj podporila e, postupný prechod na obehovú ekonomiku. E, Green Deals je toho súčasťou, e, ktorý sme oštartovali s Carlosom Muedasom a videli sme celý rad projektov, v Holandsku za niekoľko ostatných dní, ktoré sú financované z EFRO. A čo bude zaujímavou výzvou pre komisiu, ale aj pre parlament, je, že toto zahrania všetky úrovne administratívy a vlády. E, je to globálny príspevok, je to niečo, čo musíme robiť na úrovni generálnych riaditeľstv, na úrovni Európy, je to niečo, čo treba urobiť na štátnej úrovni, ale musíte ísť aj na regionálnu úrovni, pretože nikdy nebudete môcť implementovať takúto legislatívu bez toho, aby sa aj regionálne vlády v tomto angažovali. Takže zahrňa to všetky úrovne administratívy a naozaj nedá sa nesúhlasiť pánom Gerbrandim v tomto ohľade. Vypočul som si veľmi pozorne jeho prozbu ohľadom e, biodiverzity. A rád by som s tým nesúhlasil, ale nemôžem. Vzhľadom na to, že s ním e, súhlasím, budem musieť začať robiť to, čo žiada a čo najlepšie viem. Neviem, ja sa k vám, ja sa k vám vrátim ohľadom tohto problému, pretože chápem, že ju tu e, významná miera urgentnosti, čo sa týka biodiverzity. Takže vypočul som, vám, vypočul som si vás, neviem, čo e, budem vedieť vybaviť a zariadiť, ale určite uvidím, čo sa dá urobiť v oblasti zrýchlenia týchto procesov a myslím si, že sa hýbeme rovnakým smerom. E, čo sa týka endokrinných disruptorov, myslím si, že som zodpovedal všetky otázky pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. A teraz začneme s druhým kolom otázok. Pán Belet. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pekné poobede, pán podpredseda. Povedali ste, že obehová ekonomika je veľmi politickou záležitosťou a to je samozrejme veľmi dôležitý element popri e, záležitostiach životného prostredia na lokálnej úrovni polovica odpadov je zavážaná na skládky. A samozrejme, najľahšie je odtrhnúť to ovocie, ktoré vysí nízko na strome. A tým pádom sa e, s odpadom e, čo najjednoduchšie alebo sa zvyšok odpadu spaluje v kogeneračných zariadeniach. Ale my by sme e, nemali siahnuť po týchto riešeniach, pretože musíme z dlhodobého hľadiska znižovať mieru odpad, e, odpadu. Nechceme vyrábať odpad, ale skôr e, spracovať ich na súroviny a chceme podporovať také podnikateľské modely, ktoré by vytvorili dodatočné kapacity na výrobu energie eh, z odpadu. Avšak to by nás doviedlo do patovej situácie, musíme povedať. Odpad nie je odpad. Odpad nespalujeme, odpad musíme recyklovať a eh, musíme z neho získavať opätovne súroviny a nemali by sme ho využívať len na výrobu energie v kogeneračných zariadeniach. Mali by sme opätovne získať tie časti odpadu, ktoré nemôžno využiť e, a nájsť pre produkciu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán podpredseda, pán Poc. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A vítam aj pána podpredsedu. Som rád, že tu dnes môžem byť. Nechcem opakovať nič, čo tu už zaznelo, ale zdá sa mi, že tu je veľa nedorozumení za ostatné mesiace a zda aj rok medzi Európskou komisiou a parlamentom. Iba spomeniem niekoľko príkladov. li ste o e, prístupe, že nechcete opravovať nič, čo nie je v skutočnosti pokazené. Takže tak prečo hovoríme o tejto smernici, eh, ktorá smernice OZO, ktorá eh, v podstate funguje dobre. Dostal som mnoho e-mailov o návrhoch a myslím si, že ste ich dostali tiež, pretože väčšina z nich pochádzala z vašej krajiny. A je veľmi zložité vidieť, akým spôsobom DG Envy nenavrhuje chrániť tie najhrozenejšie druhy na zozname, ale naopak eh, chovné zvieratá do eh, spoločenské zvieratá. Hovorili sme E, zdá sa, že Európska komisia nerešpektuje ani názory ani tých dvoch najsilnejších politických frakcií. A ja tomu nerozumiem. Čo sa endokrinných disruptorov, bolo to spomenuté niekoľkokrát a ja by som si netrúfol obviníne vás e, z klamstva, ale môžeme byť nesprávne informovaní napríklad ohľadom e, definície endokrinných e, disruptorov, ktorá je odlišná od e, definície Svetovej zdravotníckej organizácie. Pretože táto definícia je oveľa slab, e, slabšia a to môže byť nebezpečné. A je tu mnoho iných prípadov. A chcel by som hovoriť na pozitívnu nôtu. Mali by sme hovoriť o tom, ako nájsť spoločnú reč e, v ošemetných záležitostiach, ako vytvárať nové komunikačné kanály medzi komisiou a parlamentom vzhľadom na novú horizontálnu štruktúru. Takže si viete predstaviť, e, že e, prečo kontaktujeme rozličné e, generálne riaditeľstva a oni nám povedia, no tak kontaktujte podpredsedu, ale my nevieme, ktorého. Takže niekedy aj lepšia komunikácia, komunikácia s komisiou by padla na užitok. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Tolbalt. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem komisárovi Timmermansovi, že nás navštevil. Náhodou pred niekoľkými týždňami som si prečítal správu o verejnej e, konzultácii o kontrole pripravenosti. Ja som naozaj prekvapený e, tými číslami. Hovorili ste o presných číslach o 550 472 ľudí, ktorí boli respondentami. Avšak tento, mm, táto, tento pol milióna ľudí a pol milióna odpovedí. 520 tisíc sa, vytvorilo, sa vyslovilo za automatizovanú platformu alebo prostredníctvom automatizovanej e, platforme kde sa odpovedalo na e, tri všeobecné otázky viac menej automaticky. Viacej odpovedí, ktoré odpovedalo na detaily, tak tých bolo iba niečo vyše 16 tisíc. A mňa desí takýto vývoj, pretože je to rovnaký vývoj, ktorý, e, ktorého sme výsledkom pri verejnej konzultácii ohľadom TTIP Zdá sa, že sa niektorý, niektorý, niekto chce monopolizovať verejnú e, diskusiu. A ako bývalý e, novinár ma to veľmi znepokojuje. A o to viac ma znepokojuje táto technológia, pretože e, je čiastočne financovaná z DGNV práve vami a nepovažujem to za morálne akceptovateľné a chcel by som na to počuť vašu odpoveď. Počul som vaše vyhlásenie, ale nie vašu otázku. Máte verejnú konzultáciu, ktorá je preplnená automatickými odpovediami. Nie je to spoločenská diskusia, je to automati- e, automatizovaný záznamník, tak povediac. E, a chcel by som vedieť, čo si vymyslíte o tomto systéme. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Gierling, ospravedlňujem sa, že sme zmenili poradie. Bez problémov. Chcela by som sa opýtať pána Timmermansa na váš prístup na čoraz, väčší, e, čoraz väčšiu prí, e, prítomnosť komitológie vyjadrujeme sa k rozličným témam ako geofosfáty napríklad. A samozrejme v takýchto implementačných prípadoch je komisia veľmi dôležitá, keď výbor e, e, doručí svoje stanovisko, čo sme boli svetkami napríklad pri e, GMO, a čo mi je ľúto, pretože v tejto záležitosti s väčšinou tohto výboru nesúhlasím, je, že e, to naozaj rozvírilo vody. Samozrejme, komisár sa vtedy snažil prelobiť túto patovú situáciu, ale nepodarilo sa mu to. A čoraz častejšie vidíme aj iné problémy a rozličné výhrady, ktoré vyplývajú aj z plenárnych zasadnutí, ale väčšina z nich sú politicky motivované. Vzhľadom e, na to, že súdny dvor e, sa rozhodol e, neodstrániť blokáciu GMO a v súčasnosti máme teraz aj roz, e, rozhodnutie ombudsmana za prieťahy v administratívnom konaní. Možno by sme mali siahnuť lepšiu reguláciu. Akým spôsobom môžeme očakávať zmeny v tom zmysle, aby sa tieto kanály konečne uvoľnili. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Ek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán podpredseda Timmermans. Chcel by som sa vyjadriť eh, k téme mrhania potravín a predovšetkým v, súhlasť, v súvislosti s obehovou ekonomiky. Vzhľadom na rok 2016 dá sa, že nerobíme dosť, aby sme bojovali proti problému a hladu. A zdá sa, že viac ako polovica krajín eh, sveta majú problémy s výživou svojej populácie alebo trpia mm, eh, pod výživou. A je to samozrejme aj záležitosť verejného eh, zdravia. A pre európsku polnohospodárskú politiku dosiahnuť rozvojové ciele do roku 2030. A to je samozrejme aj záležitosť toho, akým spôsobom produkujeme naše potraviny, pretože to vplýva aj na celosvetovú situáciu s potravinami. Takže ko, pán komisár Timmermans, príjme komisia nejaké konkrétne návrhy eh, aby sme s tým cieľom, aby sme reformovali eh, momentálne polnohospodárstvo, ktoré mrhá zdrojmi a mrhá eh, potravinami a aby sme mali samozrejme aj nástroj, ktorým by sme mohli prejsť k udržateľnému modelu, modelu pôdohospodárstva a mali možnosť tieto prebytky potom aj správne spravovať a ponúknuť ich. Ďakujem veľmi pekne, pán Javor. Ďakujem veľmi pekne, e, pán e, predseda, za to, že ste nás dnes navštívili. Dúfam, že tu nie ste posledný krát. V mojom príspevku by som chcel hovoriť o troch záležitostiach. Tie prvé dve sa týkajú príprav, ktoré vykonala predchádzajúca e, komisia za komisára Potočníka. Jeden z nich je komisný dokument o prístupe k spravodlivosti, ktorý je základom e, verejnej participácie e, pri rozhodovaní o záležitostiach životného prostredia a významne prispel k udržateľnej ekonomike a spoločnosti a k udržateľnej Európe. A takisto je veľmi potrebný na implementáciu Arhuského dohovoru, aby sa poskytla dobrá, dobrý prístup k spravodlivosti európskych občanov. Moja otázka znie, že nová komisia sa plánuje vrátiť k tejto záležitosti vzhľadom na nové opatrenia a kedy môžeme očakávať iniciatívu zo stranu novej e, komisie k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti. Potom je tu záležitosť e, e, prírody komisár Potočník pripravil dokument ohľadom inšpekcií životného prostredia, pretože tie hrajú veľmi dôležitú úlohu pri implementácii e, súčasnej európskej legislatívy o životnom e, prostredí. Inšpekcie životného prostredia sú v súčasnosti s odpovednosťou členských štátov, avšak e, medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely a tieto rozdiely vytvárajú významné problémy počas implementácie európskeho práva. Môžeme teda očakávať, že komisia po dvoch rokoch sa vráti k inšpekciám životného prostredia. A posledná záležitosť, a už končím, pán predseda, je záležitosť smernice o habitatoch, ktorá tu bola niekoľkokrát spomenutá. Myslím si, že mnoho vecí už bolo povedaných a mám iba jednu jedinú otázku. Môžete nám povedať e, nejakú konečnú lehotu, kedy komisia príde do parlamentu so štúdiou, ktorá sa bude e, e, týkať e, referenčných hodnôt a či komisia príjme akčný plán implementácie lepšej smernice o habitate, pretože toto je zatiaľ problém so smernicami, ktoré máme. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kostinger, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem pán podpredseda komisie. Chcela by som tiež konkrétne e, na túto tému e, hovoriť e, predovšetkým lepšej administratíve vzhľadom na Naturu 2000. Máme veľa príkladov z členských štátov, kde sme svedkami toho, že by lepšia formulácia záležitosti viedla k zlepšeniu situáciu a to predovšetkým k zneniu legislatívy o ochrane prírode. A naozaj nemám nič proti e, tomu, aby bol dosiahnutý rovnovážny stav, e, ktorý by bol obsiahnutý e, v tejto smernice. Iba príklad z našeho regiónu. Máme veľkú iniciatívu jednotlivcov, ktoré sa zasadili o to, aby pôvodný druh ryby respektíve pstruha, bol opätovne zavedený do eh, prírody. Áno, eh, môže to znieť eh, smiešne, avšak problém je, že zákon hovorí, neustále sa ukazuje prstom na Brusel, že v, tomto, v tejto záležitosti nemôžeme nič urobiť a že na vine je Európska únia. Sú to konkrétne príklady. Nejde o to, že e, hovoríme o tom, o jednotlivých opatreniach. Ide o to, že existujú konkrétne prípady, kde by takéto zlepšenie mohlo mať konkrétny dopad. A potom sú to práva vlastníkov. Keď teraz v roku 2016 je stále e, možnosť v regiónoch Natura 2000 e, neustále fungovať e, pôdohospodársky. A práve majiteľe častokrát zabezpečujú, že tieto oblasti sú udržateľné. To samozrejme v súčasnosti je nie častokrát ani možné, že tí vlastníci pôdy sú vôbec vypočutí. A to je veľmi nepríjemné pre e, týchto ľudí, kde samostatne hospodáriaci farmári musia mm, nikdy napríklad e, stromy nerúbali, avšak naopak udržiavali ho. Takže ináč, e, keď týmto majiteľom ale není e, vyhovené, opäť sa ukazuje prstom na európsky zákon. Takže mali by sme zobrať do úvahy aspoň práva vlastníkov a sadnúci s nimi za jeden stôl, aby sa im uľahčil život. Takže mm, to sú dva, dve, dva konkrétne prípady, e, kde by sme mohli naozaj zmeniť inštitucionálne pomery a myslím si, že to by sme mali aj náležite využiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Paríňa. Ďakujem pekne, vážny pán prvý podpredseda. E, ďakujeme za to, že ste prišli s nami diskutovať. Veľmi si cením vaše vyjadrenia na margo obehovej ekonomiky čo je jedna z veľkých víziev eh, nielen v rámci boja proti klimatickým zmenám, ale tiež v boji proti nezamestnanosti v celej Európe v najbližších rokoch. Zajtra o 10.15 máme stretnutie s komisárom pre eh, zdravie, pánom Andriu Kajtisom, ktorý eh, dnes predložil zvyšku komisie legislatívny balík o endokrinných diskruptoroch. Teda chcem sa preto opýtať, zoznam endokrinných disruptorov nie je uvedený v prílohe dokumentu, ktorý dnes predložil pán komisár Andriu Kajtes celému kolégiu. A pritom tu, alebo nad nami, ak sa nemýlim, sme viackrát počuli od komisie, že ste sa viackrát snažili aby ešte pred letnou prestávkou bol zverejnený zoznam endokrinných disruptorov. Teda chcem sa opýtať, či môžete potvrdiť to, čo hovorím. Teda či je pravda, že tento zoznam tam nie je v prílohách. Ehm, pri takejto diskusii máme možnosť diskutovať o témach, ktoré nerezenujú až príliš e, tak veľmi v správach, napríklad e, obehová ekonomika či endokrinné disruptory. A mňa zaujíma jedna téma konkrétne, a síce transparentnosť a tiež e, vzťah medzi Európskou komisiou a lobbystami. Teda v snahe zvyšovať transparentnosť. Práve teraz ste v procese reformovania a registra lobbystov. Viete, že existuje e, európska mediatorka, ktorá potvrdila, že komisia nedodržiava svoje e, povinnosti z hľadiska zverejňovania stretnutí s lobbystami za tabakový priemysel vzhľadom na to, že e, komisia sa zaviazala zverejňovať všetky stretnutia s lobbystami. E, sektor tabaku nebol pri tomto um, uvedený v týchto zoznamoch e, a to pritom ide o ochranu zdravia aj o ochranu záujmu spotrebiteľa. Máme tu aj dohovor um, o boju proti fajčeniu. E, nemyslíte si, že by sa mali prijať aktívne opatrenia e, z hľadiska zvyšovania transparentnosti, informovanosti verejnosti a že by sa mali zverejňovať všetky podrobnosti o týchto stretnutiach a tiež, e, že by komisia mala proaktívne na internete zverejňovať všetky stretnutia s lobbystami tabakového priemyslu, ako aj zápisnice týchto stretnutí. Teda v prípade registra, respektíve reformy registra transparentnosti, e, ktoré sa práve teraz venujete, by ste sa možno mohli sústrediť aj na tento konkrétny aspekt. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Witten. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda komisie, mám otázku, ktorá sa týka procesu e, výroby rastlinných produktov a jej autorizácie. E, vidíme tu množstvo administratívnych prekážok, e, ako napríklad e, glikozátov. Myslíme si, že tieto podklady a dôkazy by mali byť vedecké a proces demokratický. Avšak členské štáty, ktoré musia spolu rozhodovať alebo, a nie sú ochotné alebo nie sú schopné tak urobiť, potom sa lopta vráti naspäť do tretiny Európskej komisie. A samozrejme, Európska komisia potom e, e zozbiera e, a, a zasahne všet, všetku, všetka vina. Čiže čo komisia chce urobiť, aby e, vyriešila tento, tieto neustále e, inštitucionálne bloky a aký je pokrek, ktorý sa týka v rámci obehovej ekonomiky vysporiadať sa s mrhaním jedla. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Šierperík. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, môžem vám povedať, že v tejto fáze, keď e, hostím skupiny z Holandska, čo sa týka EFSI a obehovej ekonomiky, Ehm, majú na to veľmi pozitívne náhľady. Občania a rovnako aj priemyselné odvetvia to vnímajú ako niečo, čo ich zaujíma a na čo sú hrdí. Sú tu samozrejme určité komplikácie a to sú samozrejme oblasti, eh, kedy Ľudia jednoducho nevedia, čo je obehová ekonomika. A, a tu nám ide o zachovanie pracovných miest a to je niečo, čo musíme e, znovu rozvinúť a je to veľmi e, špecifický bod, ktorý sa týka odpadového hospodárstva, e, ktoré spomenulo Holandsko s ohľadom na obehové hospodárstvo. V súčasnosti zavážame na skladky iba 1%, 1% odpadu samozrejme množstvo e, je tu množstvo prechážok, ako napríklad granuláty, ako ich možno využiť e, v stavebníctve. A nie každá krajina môže mať rovnaký prístup ako e, my. A musím povedať, je, že toto je o tej smernici a hovorili ste naposledy, že sa musíme zamyslieť nad riešeniami. Môj rakúsky kolega uh, už takýto vyslal takýto signál, rovnako ako aj pán Demesmaker hovoril, že množstvo z týchto výhrad e, pochádza práve od organizácií ochrany životného prostredia, ale sú to aj z oblasti rybného hospodárstva a lesníctva. Musíme zabezpečiť predovšetkým to, že ľudia budú spokojní, e, čo robíme v oblasti ochrany životného prostredia. A pán Kerbrandy o tom hovoril. Nehovoríme iba o občanoch Holandska, ale z celého sveta. Napríklad hovoríme o tom, že nebudeme schopní bicyklovať po cyklistickej ceste, e, pretože tam rastie nejaká chránená e, rastlina. Máme situáciu, kedy ľudia nemôžu žiť e, vo svojich domoch, pretože tam žije nejaký druh chráneného vtáka. Máme chránené oblasti v Holandsku, ktoré sa, ktoré e, sa nemôžu preriediť, čo sa týka e, stromov, pretože tam žijú chránené e, vtáky. Farmári, ktorí farmárčili a obrábali stovky rokov jednu pôdu, zrazu musia odísť, pretože, pretože tam niekoľko štvorcových metrov chránenej rastliny. A môžete sa mi smiať, avšak toto nie je to, čo máme robiť. Nie je, nejde o to, aby sme zmenili smernicu, ale na to, aby sme našli riešenie. A ak to tak bude, tak budem rád. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Kaputo tu nie je. Pani Ayala Sender. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som takisto podporiť to, čo bolo povedané e, obehovej ekonomiky a čo sa povedalo o socialistických zákonoch, ktoré presadzujú e, selektívnu zber odpadu a čo vytvorilo nové pracovné miesta a takisto, čo sa týka občianskej výchovy a vzdelávania občanov. Myslím si, že potrebujeme naozaj silný balíček, ktorý spôsobí zmeny eh, v návrhu eh, odpadového reťazca. Myslím si, že ste naozaj udreli klinec po hlavičke. Takže ak môžeme byť nápomocní, poskytneme vám akýkoľvek know-how, ktorý máte k dispozícii. Sú tu určité oblasti, eh, o ktorých hovorili Linda a spolu s kolegami eh, z výboru eh, Envy a z výboru pre priemysel sme pripravili riešenia. Pretože nemyslím si, že to je o tom, že iba navrhneme konkrétne riešenia pre kontamináciu, a o ktorých vieme, že sú to dlhodobé problémy, ale siahnu samozrejme aj po technologických riešeniach, ktoré nám pomôžu a ktoré nebudú e, rizikové. Takže ak by ste nám s tým vedeli pomôcť, budeme veľmi radi. Ako ste si iste vypočuli, z... máme starosti ohľadom implementácie legislatívy v tomto kritickom bode a zároveň v čase, kedy existuje reálny dopyt po legislatíve, v niektorých prípadoch to ale nie je o legislatíve. Je to o implementácii súčasnej legislatívy. A keď hovoríme o implementácii, a keď to budeme implementovať správne, tak e, uvidíme, že niektoré časti legislatívy sú už zastaralé a naozaj potrebujeme novú legislatívu Avšak máme k dispozícii dva delegované akty, kde komisia naozaj zohrala túto rolu ex post a nie, ani, ani komisia, ani Európsky parlament neúspeli počas implementácie, pretože v konečnom dôsledku je to záležitosť vlád a tí si robia čo len chcú. Takže chcela by som vás vyzvať na to, aby ste nás zatiahli do tej implementačnej eh, kapacity eh, na základe odbor, na základe jednotlivých odvetví. Niekedy máme veľmi formálne stretnutie eh, s národnými poslancami, máme s nimi diskusiu, avšak nikdy naozaj nejdeme pod kožu problému. Myslím si, že musíme zabezpečiť to, aby Európsky parlament zohral veľmi dôležitú úlohu a aby sme si kontrolovali, čo vlastne zapíname a vypíname na tej Európskej komisii. Demandando a veces cosas que incluso van en contra de nuestros propios. Totiž občas eh, konáme proti vlastným záujmom FCF eh, eh, výbore pre rozpočet sa snažíme robiť maximum už som o tom hovorila pánovi Kajtanovi počas e, našich rozpráv v Štrasburgu. Niektoré e, členské štáty únie, ktoré e, majú rozpočet, prepačte, schodok, rozpočtový schodok, používajú tzv zlaté pravidlo, pokiaľ ide o príspevky jednotlivých štátov do spoločného vreca Čelíme totiž vážnym problémom a preto považujem za dôležité nie len posilniť potenciál FC, ale aj zmeniť vnímanie na strane miestnych a regionálnych samozpráv, e, ktoré možno, že majú prostriedky, ale nekonajú. E, blokujú sa projekty a mali by sme eh, sa vynasnažiť eh, preťať eh, tento začarovaný kruh. A zda spolu s komisárom Katajnenom by ste sa mohli prehodnotiť pravidlo z zlatého pravidla. A teraz Kalmarko vystúpi ako ledna. Ďakujem veľmi pekne. Vážny pán prvý podpredseda, ďakujem za trpezlivosť. Chcel by som zdôrazniť dve veci, ktoré sme dnes vypočuli. Veľmi mi na nich záleží. Jednak je to e, refit a bolo veľmi potešujúce počuť e, od vás, že keď to e, nie je pokazané, netreba to opravovať. Čiže dostali sme od vás stanovisko o tom, že podľa analýzy smernica funguje to je dôležité z hľadiska právnej istoty na strane členských štátov. O tom e, hovoril kolega Javor, že e, m, mm, dúfam, že vypočujete e, nejaké informácie ohľadom e, lehoty, kedy m, mm, vaši spolupracovníci pripravia pracovný dokument. Po druhé, e, e, e, v otázke e, e, ochrany biodiverzity sa budete veľmi angažovať. E, taktiež sa teším na nejaké prvé návrhy. A v všeobecnosti mám požiadavku na vás ako prvého podpredsedu komisie. Mnohé rozhodnutia si vyžadujú jednomyselnú podporu. Pokiaľ ide o mainstreaming eh, záležitosti obehového hospodárstva. Eh, v otázke 160, eh, článku 168 záležitosť zdravia vo všetkých smeroch politiky, aby sa nezadbovala otázka hm, zdravotníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za veľmi eh, rozsiahly zoznam otázok. A teraz, eh, pán podpredseda komisie, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa zodpovedať všetky otázky a ospravedlňujem sa vopred, ak eh, jednu či dve vynecháme, keď sa budem snažiť tak neučiniť pán Beleton. Čo sa týka odpadu. Je to jeden z najväčších problémov ako vypracovať dlhodobú udržateľnú politiku, ktorá e, poprvé zabezpečia, že budeme vytvárať menej odpadu e, a aby odpad, ktorý vždy existuje, sa využíval dlhodobo udržateľným spôsobom, aby neškodil životnému prostrediu. Nepochybne, čo chceme dosiahnuť. E, nechceme to dávať na skladky ale e, na základe e, mojej e, vlastnej krajiny viem, že pokiaľ nebudete veľmi opatrne robiť dlhodobé investície, ak budete príliš veľa investovať do spaľovní, potom tento potenciál bude vyrábať dopyt. A potom je otázka, či je to dlhodobo udržateľné riešenie. Ja mám o tom isté pochybnosti. E, mali by sme podľa mňa pomôcť členským štátom e, e, komplexne pristupovať k odpadovému hospodárstvu a to súvisí s ekodizajnom a ďalšími záležitostiami s tým, aby sme v prvom rade netvorili odpad. Spáľovanie je zložitý problém. Teda je tu jasné stanovisko, že nemajme skladky tu sme zajedno. Ďalší krok podľa mňa by mal spočívať v tom, ako e, e, maximálne e, zminimalizovať spaľovanie. To neznamená, že spaľovanie vôbec nie je potrebné. Dokonca aj v obehovom hospodárstve skôr či neskôr určité prvky, ktoré sa použijú niekoľkokrát, e, e, E, e, skôr či neskôr dospejú ku koncu životného cyklu. A v tom prípade je možno, že ich treba spáliť, ale e, ekologicky udržateľným spôsobom. Tak by som k tomu pristupoval. A myslím si, že stále existuje potreba diskutovať o tom s členskými štátmi. Totiž nie všetky členské štáty e, e, sú na rovnakej úrovni. V niektorých členských štátoch viac ako 50 sa ukladá E, na skladkách. A pri nedávnom som bol e, v Estonsku a pred niekoľkými rokmi oni mali asi 70 e, v skladkách a teraz majú zhruba 9%, veľmi nízke, nízke hodnoty. Čiže je to otázka zásadných rozhodnutí a stimulov. Máte pravdu, odpad sa musí stať ziskový, aby ľudia chceli s ním pracovať. V niektorých členských štátoch podnikatelia, ktorí sa zapodívali odpadovým hospodárstvom, eh, mám na mysli skutočných podnikateľov, teraz prehodnocujú podnikateľské modely a zistujú, že na tom sa dá zarobiť. Čiže vieme všetko o odpadoch a vieme, ako to mm, dávať eh, Eh, odvážať na skladku alebo spaľovať, ale teraz treba premyšľať o tom, ako eh, na tom sa dá lepšie zarobiť, lebo oni sa vyznajú v odpade. Podľa mňa je dobre získať ľudí, ktorí majú eh, také skúsenosti. Netreba im hovoriť, že to, čo robíte, je nesprávne. Treba s tým skoncovať. Treba im pomôcť, aby urobili transformáciu, aby pristupovali k odpadu ako k surovinám, ktoré sa dajú vrátiť do priemyslu. E, problém však spočíva v tom, že ide o komplexný prístup. Nejde iba o odpad, o výrobu, o navrhovanie, o primárne e, materiály. Jeden konkrétny príklad. No toto, e, beton, betón, som sa zmýlil, betón napríklad. Dá sa povedať, že betón je z ekologického hľadiska najškodlivejší výrobok, ktorý používame v obrovskom rozsahu po celom svete. Používame, používame v súčasnosti za rok viac e, betónu ako e, počas celej existencie e, rímskej ríše. Teda, ak to porovnáme s inými oblastiami sveta, pokiaľ by sme E, e, robili e, výstavbu opätovným, na základe opätovného používania betonu, alebo aby, keby sme našli nejakú náhradu, to by malo obrovský význam. Ale to nie znie až také tak zaujímavé. Je to dôležité, ale treba prehodnotiť samotnú podstatu stavebného priemyslu. Ja to považujem za veľmi zaujímavé to by bolo e, e, skvelé, keby sme pomohli jednotlivým e, odvetviam a, a krajinám ísť týmto smerom. Čiže naozaj to si vyžaduje veľmi komplexný prístup a to bude chcieť aj viac ročnú prácu. Pán Poc, musíme jasne povedať, že smernica nemá žiadny zámer stiahnuť smernicu o, o zoologických záhradách E, K otázke endokrinných e, disruptorov nechcem predbiehať vaše diskusie zajtra e, s kolegom z komisie, ale kritérie totiž vychádzajú z definície CZO, a poskytujú usmernenie pre jednotlivé inštitúcie ohľadom uplatnenia týchto definícií v praxi. Sú v súlade s požiadavkami CZO a len naplňajú ich podstatu v oblasti biocidov a pesticídov tak, ako sa to požaduje v zmysle našich e, právnych záväzkov. Ale to už sú podrobnosti, ktoré vám e, viem poskytnúť, ale najradšie by som vám odporučil, aby ste e, hovorili o tom s kolegom Andrukajtisom. Verejné konzultácie. Prepačte, zabudol som, ako sa voláte. Ospravedlňujem sa, prepačte. Chápem, o čo vám ide Keď som prvýkrát e, e, zvykal e, na verejnej konzultácie, som si povedal, pozrite sa, to je stále to isté. Ale keď som to posudil podrobnejšie, zistil som, že často krát ide o ľudí, ktorým naozaj záleží na nejakej téme, ale podľa nich nemajú nástroj na to, ako, ako, ako, ako by to viedrili slovami a potom im e, pomôžu iní ľudia, e, pomôžu im to sformulovať. Samozrejme, táto e, myšlienka je opakujúcu sa, ale to neznamená, že človek, ktorý o tom hovorí, nemyslí to úprimne. Ak chcete mať verejné konzultácie, samozrejme, e, tento prvok bude prítomný. Ľudia sa budú chcieť e, zorganizovať a môžem vás e, ubezpečiť. A ja na dobu dám rovnaký dojem, že to sú automaticky generované odpovede. Ale za tým stojí človek, ktorý má naozaj pocit, že to vyjadruje jeho vnímanie. Takže ja by som neodmetal výsledky verejnej konzultácii iba na základe toho, že viaceré odpovede sú identické, pretože sú rovnakým spôsobom sformulované. Samozrejme, nemôžem zaručiť, že, mm, že to nie je tak, ako tvrdíte vy, ale ja e, som sa snažil e, kontrolovať svoj skeptický e, postoj. Som sa pýtal ľudí, prečo to tak robíte. Nie je to možno, že potvrdené objektívne, ale častokrát e, ľudia vám odpovedia, že presne takto vnímam a e, myslím si, že e, táto organizácia tá fungu, tak funguje a chcem to podporiť, chcem, aby komisia ostatní videli, vedeli, že podľa mňa mali by sme sa so uberať práve týmto smerom. Ak e, chceme modernizovať naše demokratické zriadenie, ak ľudia napríklad sledujú program Británia e, má talent, ak sedia pred televízorom a hlasujú tým, že tlačia na isté tlačidlo, e, potom e, bezprostredne vnímajú demokraciu, pretože vedia sa vydeliť k otázkam, ktoré považujú za dôležité a nie len prostredníctvom zastupiteľskej demokracie. Ja to neviem ako alternatívu k zastup demokracii, ale ako posilnenie tejto e, demokracie e, z demokraticky zvolených zástupcov. Mm, myslím, že je na mieste dať ľuďom e, tento priestor. Myslím, že by to posilnilo vašu prácu a aj našu prácu. Rozhodne by nás to neoslabilo v žiadnom zmysle. Čo sa týka komitológie, to je veľmi fascinujúca otázka o politike, o tom, ako sa opierame o zmluvu e, v tom, čo robíme v našich rozhodnutiach. Už máme niekoľko príkladov. Keď som pôsobil ako minister, mal som príklad, ktorý sa týkal GMO. Z 28 členských štátov sme mali 26, ktorým sa toto rozhodnutie nepáčilo, ale keďže to bolo rozhodnuté v rámci komitológie, nič sa s tým nedalo urobiť. Iba ak by boli vedecké E, poznatky nasvedčujúci niečo iné. Teda keď e, dôjde ku konkurencii, respektíve k výberu medzi politickými rozhodnutiami a vedeckými rozhodnutiami, to vždy je zlé. Ja dúfam, že rozhodujeme e, na základe vedeckých poznatkov, ale potom je potrebné sa tohto rozhodnutia držať a konať v súlade s ním, alebo sa budeme ubrať politickým smerom a budeme sa snažiť meniť pravidlá a konať politicky. Teraz čo vidíme v posledných dňoch, myslím, že to povedal veľmi správne pán Hojtma, členské štáty eh, vlastne nemajú jasno v tom, kam sa chcú posunúť. Eh, je tam interný politický konflikt a ich eh, vedenie spočíva v tom, že sa zdržia hlasovania. A potom Komisia si nemôže dovoliť zdržať sa. E, niekedy e, si želáme, aby sme nemuseli prijímať isté rozhodnutia, prevziať politickú zodpovednosť. Žiaľ, nemáme takúto možnosť, nemôžeme si to dovoliť. Myslím, že skôr alebo neskôr, a v tomto s vami plne súhlasím, budeme musieť e, zvážiť, či naozaj toto je udržateľný spôsob prijímania rozhodnutia či to je udržateľný rozhodovací proces. Ja nemám žiadne ideálne riešenie. Ja rovnako ako vy zvažujem, prečo nemáme riešenie. Na to totiž potrebujeme postoj členských štátov. Musíme ich prmeť k tomu, aby sa vyjadrili. Ak chceme, aby to bolo čiste politické rozhodnutie, dá sa to rozhodnúť aj um, rade. Ak chceme, aby sa vychádzalo z vedeckých poznatkov, nebude sa do toho zasahovať eh, z politického pohľadu. Ale musíme byť opatrní v tom, o aké vedecké poznatky sa budeme opierať, pretože sa to môže nepríjemne vrátiť. Mm, isté, že e, nemám žiadne ideálne riešenie, nechcem sa však tejto téme vyhýbať, rozhodne sa tomu venovať musíme. E, čo sa týka e, glyfosátov pesticídov vo všeobecnosti, komisár Andrew Kajtis nás minulý týždeň informoval že sa rozhodlo vrátiť túto tému na no odvolací výbor. Tento výbor má zasadnúť 24. júna. Budeme naďalej poskytovať pomoc členským štátom, aby našli také riešenie, ktoré bude mať najvyššiu podporu a tiež, aby sa zaistila najvyššia ochrana zdravia a je životného prostredia, tak ako to stanovuje legislatíva EÚ. Isté, že opäť vychádzajú z vedeckých údajov, ktoré sú k dispozícii. Ale na tejto téme nádherne vidíme, že je to čiste spolitizované. Vedecké údaje sú smerodatné, ak sú v súlade s vašim politickým presvedčením. Inak e, to už nepovažujeme za e, vedecké údaje. Práve toto je situácia, ktorej by sme sa mali vyhnúť. Čo sa týka potravinového odpadu, trochu nám tu pomáha, že národné parlamenty sa začali tiež venovať tejto téme e, iniciatívou Zelenej karty. Ja sa tomu rozhodne chceme ďalej venovať, pretože som presvedčený o správnosti. E, musíme si uvedomiť, e, že ak vyhadzujeme jedlo, musíme si uvedomiť, čo presne tým strácame, koľko toho vyhaduje, vyhadzujeme, aj keď vieme, že e, na celom svete je problém s hladom, taktiež je problém s vodným hospodárstvom, aj to je veľký problém, fosfáty a tak ďalej. Vy všetky tieto problémy poznáte, musíme začať konzistentne merať e, a množstva potravinového odpadu v členských štátoch. E, členské štáty o tom musia informovať a taktiež aktéry v potravinovom reťazci, aby sme dokázali monitorovať e, množstva potravinového odpadu. Tu naozaj potrebujeme aj priemysel samotný, aj členské štáty. V tomto procese teraz chceme vytvoriť platformu, ktorá bude zahrňať aj zastupcov členských štátov, aj aktérov potravinového dodavateľského reťazca, aby sa vychádzalo zo skutočných poznatkov FEAO a UNE budú tiež prizvaní, aby koordinovali e, spolu túto platformu a ja celkom iste budem e, naďalej podporovať túto iniciatívu. Ďalej. Otázky skôr e, z éry pána Potočníka. Máme v pláne spustiť iniciatívu pri spravodlivosti. Chceme zverejniť plán v najbližších dňoch. Bude to mať podobu vyložených rozhodnutí súdneho dvora, ktoré už sú k dispozícii, čo sa týka zistenia o plnení. Tu um, analizujeme, nakoľko um, členské štáty plnia odporúčania. Na tejto téme pracujeme spolu s členskými štátmi už niekoľko rokov v kontekste snažiť, snahy zvýšiť funkčnosť týchto rozhodnutí. Ja sa rozhodne budem spoliehať aj na vás, na vaše poznatky a návrhy, ako to zlepšiť. Ja žiadne lehoty uvádzať nebudem. Ak uvediem lehotu, tak bude príliš krátka, dostanem sa do problémov. Ak stanovím príliš dlhú lehotu, tak eh, ma budú obvinovať z toho, že komisia nič nerobí. Eh, budete mi musieť trošku dôverovať. Ja naozaj chcem, aby sa veci hýbali čo najrýchlejšie, ale žiadne lehoty stanovovať nebudeme, iba si tým skomplikujem život. A celkom by ste by vás toho tak či tak neuspokojilo. Ďalej, čo sa týka smernice o vtáctve a habitatoch, musíme dať to poriadku to, že veľmi často členské štáty hádžu vinu na nás a aj keď e, sú nedostatky na ich strane, ja by som nerád poskytoval prílišnú flexibilitu, ale zároveň tvrdím, že je potrebná eh, vyššia transparentnosť. Na to môžeme využiť aj novú medziinštitucionálnu dohodu, aby sme si vyjasnili, kto presne je zodpovedný za čo. Už mám dosť toho, že sa na nás hádžu vina tu v Bruseli za všetko, aj keď členské štáty si svoje povinnosti neplnia. Myslím, že tu by sa veci dali dosť výrazne zmeniť k lepšiemu. Pán Parňu sa pýtal na endokrinné disruptory zoznam sa objaví v dopadovej štúdii, ktorá bola dnes zverejnená. Teda ja e, vás môžem odvorať na túto štúdiu. Ide o štúdiu, ktorá bola zadaná, nejde o formálny dokument a mm, preto sme požiadali EFSU, aby uskutočnila screening. Okamžitý screening e, látok, ktoré môžu spôsobovať e, fungovanie ako endokrinné disruptory. Ďalej transparentnosť v oblasti e, e, tabaku. Tu nesúhlasím s obudspankou, pretože my predsa máme prístup, ktorý poznáte veľmi správne, e, čo sa týka generálnych riaditeľov a taktiež členov kabinetu a tak ďalej. Mm, DG Sante prijalo jednostranný eh, postoj k eh, transparentnosti. Teraz nám však ombudsmanka hovorí, že tento prístup musíme rozšíriť, eh, aby sa stiahoval na celú komisiu. Ja som k ombudsmanku oslovil, opýtal som sa aj, či je to naozaj nevyhnutné, alebo či je to príliš veľká záťaž. Vzhľadom na to, že aj keď legislatíva je v platnosti, kontakty s tabakovým priemyslom sú natoľko obmedzené, najmä pre vysoko postavených predstaviteľov je to príliš e, veľká záťaž zavádzať takýto režim pre celú komisiu. Takto som odpovedal e, pani ombudsmanke. Food waste. Um, on um, young uh, uh, people, I, I really want to pick up... Čo sa týka mladých, e, k tomu sa naozaj vyjadriť chcem. Fond EFSI je úspešný v tých krajinách, kde Európska investičná banka a aj miestne banky, investičné banky, ako aj podnikateľské organizácie sú prepojené. Máme o mnoho vyšší multiplikačný faktor, presahuje mm, tú úroveň 15, dokonca aj na úrovni 1 k 23 v niektorých krajinách mm, pretože tam malé stredné podniky o mnoho viac využívajú tejto možnosti. Ja som sa včera v Holandsku stretol so mladými podnikateľmi, ktorí e, našli e, spôsob prostredstvom EFRO, aj keď teraz sa venujeme fondu EFSI, je to obrovská príležitosť, pretože e, investície sa často rozdeľujú medzi veľkých aktérov a teraz vo Vďaka formu FC vidíme, že dochádza k zmenám a budúcnosť je práve v rukách malých a stredných podnikov. Všetko to súvisí s obnoviteľnými energiami, so, so zmenami bývania, taktiež produkcie energie, aj keď sa to zdá, že je to v malom, má to veľké dopady. Ak teda chceme, aby FC bolo úspešné, musíme eh, si získať mladých podnikateľov startupy. A o toto sa snaží aj Carlos Moedaš. Ďalej, čo sa týka zdravia, tu môžem potvrdiť, že politika v oblasti zdravia je nosná. Súhlasím s tým, že udržateľnosť systému zdravotnej starostlivosti je mm, dôležitá. Keď hovoríme o udržateľnosti, niekto ktoré, dôvody, ktoré najviac spôsobujú neistotu v našej spoločnosti, je, že ľudia sa obávajú, že prístup k lekárom, zdravotnej starostlivosti, k liečbe a k vyliečeniu sa ohrozí kvôli demografickým zmenám. Ak teda chceme, aby e, naše systémy sociálneho zabezpečenia a zdravotného zdravotnej starostlivosti e, musíme e, zohľadniť aj aspekty udržateľnosti, dlhodobej udržateľnosti týchto systémov, aj s ohľadom na obavy našich občanov. Už som odpovedal na otázku, ktorá sa týkala FC, obehovej ekonomiky a môžem potvrdiť aj pani Kadenbach, že lehotu vám rozhodne dnes žiadnu nestanovím. Ďakujeme všetkým za trpezlivosť. Prepášte, že som trošku zdlhavejšie odpovedal na vaše otázky. Ďakujeme pekne, pán komisár. E, za to, že ste prišli na našu schôdzu, za to, že ste si našli čas odpovedať e, na všetky naše otázky. Myslím, že týmto môžeme uzavrieť našu dnešnú schôdzu. Uvidíme sa zajtra ráno. Ďakujem všetkým, aj vám najmä, pán podpredseda a komisie Timmermans, za to, že ste prišli a že ste odpovedali na všetky naše otázky.